Kolegovia, e, nadišiel čas e, začať hlasovať. Myslím, že môžeme pristúpiť hneď e, k prvému prípravnému hlasovaniu. Konkrétne budem hlasovať o bode 8 na našom programe a síce ide o správu pani Gardiny o uzavretí dodatku z Dauhy ku kiotskému protokolu k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a spoločné plnenie záväzkov z neho vyplývajúcich. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Pier Nicola, abbiamo un FDD di troppo. Pier Nikola, máme tu niekoho z frakcie EFDD naviac, jedného človeka. Il voto è chiuso. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujeme pani spravodajkyni Gardini. Teraz prejdeme na bod, ktorý je nasledujúci a ktorý je správou La Via a ktorá hovorí o dohodi o účasti Islandu v druhom záväznom období Kyotského protokolu. Aj teraz budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. adesso... Teraz prejdeme na správu kolegu Gřiba na obmedzenie emisí určitých znečistujúcich látok do vzdušia zo stredne veľkých spalovacích zariadení. A začneme kompromisom 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Je to pomerne jasné. Ale keď chcete, môžeme hlasovať aj elektronicky. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 1. Kompromisný návrh, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Máme tu niekoho z EPP naviac? Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz prejdeme na kompromisný návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu 2a. Kompromisný návrh 2a. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme elektronicky. Máme niekoho? z SND navyše, o jedného naviac. Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu 2b. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Mali by sa tieto návrhy vzájomne doplňať. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o, o pozmeňujúcich návrhoch 137, 132 a 120 ITRE, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Teraz máme niekoho z EPP naviac, jedného človeka. Jeden poslanec EPP je navyše. Dobre, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh to 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci návrh v bloku 23, 11 ITRE, 139, 199, 212, 247, 263. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Elektronicky budeme hlasovať. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenie, kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je za pozmeňujúci návrh? Za kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 150 Rivasi a pani Florenci. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, skontrolujeme elektronicky. Máme niekoho z EPP navyše. Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmenujúci návrh 162. Kto je za? 162, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmenujúci návrh kompromisný 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz e, máme pozmenujúci návrh 179 a budeme k nemu hlasovať ako k dodatku o kompromisnému návrhu 10 pani kolegy Pedičíny a Rivasi. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o sa návrhu 190. 190. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 191. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 193. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 196 a 197 sú identické, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz hlasujeme Dobbiamo votare. Budeme hlasovať o pozmeňujúci návrh 238 pána Petikajnena 238. Kto je za? EPP, EKR, kto je proti? Všetci ostatní zamietnuté. Teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu 5. Kto je za? Kompromisný návrh 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Hlasujeme kompromisný návrh 7. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. hlasujeme o pozme, pozmeňujúceho návrhu 280. 280 Rivasi, eh, Peričiny Forenca, kto je za, kto je proti, skontrolujeme. Máme tu poslanca EPP naviac, kto hlas, ktorý hlasuje. A hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 283. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Malo by byť zamietnuté, ale skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Zase je jeden poslanec EPP navyše. Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 284. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 285. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh Pozmeňujúci návrh 287, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 289, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 288, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 290, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21 e, výboru ITRE. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 295 e, a 296, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 281. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 294. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 297. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 239 a 289 identické. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 292. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmenujúcemu návrhu I11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 260. Kto je za? EPP ste za alebo proti? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh, kompromisný, 18, kto je za? Kto je proti? EPP a EKR. Kto sa zdržal? Schválené. Ak chcete, môžeme to skontrolovať aj elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 303, kto je za. 303, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 13, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 305 v dvoch častiach. O prvej časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Skontrolujeme elektronicky. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Uzatváram hlasovanie, zamietnuté. La seconda parte quindi cade. Druhá, pa, druhá časť teda odpadáva. 306 a 23 výboru ITRE, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 307. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. kompromisný návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 339 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 24 ITRE. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 340. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 341. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja by som povedal, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 343. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 344 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 342. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 346 a 173. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh. ...347, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 348. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 349. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 350. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Nasledujúce návrhy odpadávajú. A teraz si návrh 370 plus 372 blok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Vidíme tu zvláštne hlasovania. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 371. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 373. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 374. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 375. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 380. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 381. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 382. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 383. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 387. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Dobbiamo votare adesso. A teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu 6. Kto je za? Kompromisný návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. úvodné ustanovenia. Pozmení sa vrch 49. Parluči a spol za, proti, zdržali sa schválený. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Päťdesiat za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromisný návrh 16 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz 64. Za. som to spolu s pozmeňujúcim návrhom 3 od spravodajcu a ITRE. Takže hlasujem man blok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Tutti c'è un PPE di troppo. V e EPP máme príliš veľa poslancov. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmenie sa návrh 68 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 78 za, proti, overíme si to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Osemdesiat za proti, zdržali sa zamietnutí. 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 82 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Číslo 5 od spravodajcu za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmení sa návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 87 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Osemdesiat osem. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Osemdesiat deväť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz hlasujeme elektronicky o správe e, v pozmenenom znení. Votato tutti? C'è un PPE Eh, na strane EPP máme jedného navyše. Končím hlasovanie. Schválené. Takže legislatívne uznesenie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz hlasujeme o rozhodnutí, ktorým sa okamžite otvárajú rokovania na základe správy v pozmenenom e, znení spolu s negociačným tímom, ktorá pozostáva z predsedu e, e, spravodajcu a tenových spravodajcov v mene všetkých politických skupín. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem pekne a srdečne blahoželám pánovi spravodajcovi. Adesso, colleghi, passiamo al punto 1. A teraz, eh, vážení kolegovia, 11. Eh, bod programu. Hlasujeme o správe iniciatíve na podporu zelených pracovných miest. I hneď začíname. Pozmením sa návrh 1. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmením sa návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmením sa návrh 3. Za? proti, zdržali sa, e, e, tak e, overíme si to. Na strane PP a jeden poslanec navyše. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmenie sa návrh 4. Za. Proti Zrejme sme príliš unavení, nik nedvíha ruky. Pozmením si návrh 4, kto je za, proti. Zdržali sa, schválený. Pozmením sa návrh 5, za, proti. Zdržali sa, schválený. 6, za, proti. Zdržali sa, schválený. 7, za, proti. Zdržali sa, schválený. 8, za, proti proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 1, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 14, za, proti, zdržali sa, schválený. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 18 za, proti, zdržali sa, schválený. 19 za, proti, zdržali sa, schválený. 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 7, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 2, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 27 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenil sa návrh 28 za, proti, zdržali sa Schválený. 29 za, kompromisný návrh 3. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa schválení. tri za, proti, zdržali sa schválení. 44 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Sedemdesiat dve časti za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválený 72 za, proti, zdržali sa. Zdá sa, že dve hlavné skupiny hlasovali proti, ale overíme si, overíme si to elektronicky. Všetci hlasovali. Máme príliš veľa poslancov za EPP. Končím hlasovanie. Schválené. Takže z e, veľké skupiny nehlasovali proti. 8 za, proti, zdržali sa schválení. 85 za, proti, zdržali sa schválení. 86 za, proti, zdržali sa Skontrolujme to. EPP príliš e, veľa, to sa dalo očakovať. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz? 95 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa schválení. Sto dva za, proti, zdržali sa schválení. tri za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný e, návrh 11 za, proti, zdržali sa schválený. 111 za, proti, zdržali sa schválený. Sto sedemnáct za, proti, zdržali сдержались, сконтролируем to. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Zamietnutý. A teraz hlasujem elektronicky. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. V EPP máme príliš veľa poslancov. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželám pani spravodajkyni. teraz budeme hlasovať o správe Pietikainen, ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov. sa návrh 8, e, pardon, 48. E, Zamietnutie návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromisný návrh 10. Za? proti, zdržali sa, schválený. Sto dva za, proti, zdržali sa, schválený. 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Skontrolujme si to. Otváram hlasovanie. EPP príliš veľa poslancov máte. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 145. Kto je za? 145 e, za, proti. Zdržali sa schválení. 146 za, proti. Zdržali sa schválení. 147 za, proti zdržali sa, prijatý. 148 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 149 za, opravujem sa, 150 za,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 156 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme to. Končím hlasovanie. EPP príliš veľa poslancov. E, končím hlasovanie. Schválené. Máme tu zástupcov skupín po celej sále. Kompromisný návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 167 za, proti, zdrzali sa zamietnutí. 169, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté 170, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté 171 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz budem hlasovať o kompromise 5. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 172, pardon, 173. Téza. je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis 2. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 177. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 178, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 179 za. Sto sedemdesiat deväť za. Proti. Zdržali sa schválené. Ďalej kompromis 3 Máme tu ústny pozmeňovací návrh. Dám slovo spravodajkyni. Pán predseda, ústny pozmeňovací návrh vypúšťa nasledovný text z kompromisného návrhu na prechodné obdobie 20 rokov s možnosťou predlženia. Bolo to prerokované s ostatnými deňovými spravodajcami. Dobre, e, pýtam sa, či sú nejaké námietky k tomuto ústom pozmeňujúcom návrhu. Zdá sa, že nie. Takže hlasujeme. Kompromis 3 s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhu spravodajky. Niekto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej návrh 191. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej. 192, 193, 194, 195 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 196. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej návrh 201. Kto je za? proti, zdržali sa, overíme. Nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il PPE c'era sempre uno di troppo. Ok, il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej nasleduje pozmiaci návrh 198. Kto je za? proti, zdržali sa schválené 199, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej 205, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 208, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 209, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté návrh 210, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté návrh 14 a 211, kto je za? proti, zdržali sa schválené. Ďalej návrh 15, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Návrh 213, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 214, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 216, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Ďalej kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Návrh 219. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. Návrh 221, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 224, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 225, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 226, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 228, kto je za? Proti? Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Abbiamo un pipi di troppo. Jedného za EPP máme opäť navyše. Teraz koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 229. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej návrh 230. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 7. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Návrh 232, kto je za? Prepašte, tento je bezpredmetný, pretože 226 bola zamietnutá. Ďalej návrh 234. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 235. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej 236, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. Nasleduje 237, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 238, kto je za? proti. Overíme si to. Avete votato tutti? Un PPE di troppo? Grazie. Jeden za EPP je ešte stále najvyššie zamietnuté. Ďalej návrh 239. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Návrh 240, 241, 242 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej kompromis 6. Kto je za? Proti? Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 245, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 244, kto je za, proti, zdržali sa, uveríme, nech sa páči, hlasujte. Votato tutti. Il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 243, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 246, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Prepašte, ale tento návrh bol zamietnutý tak či tak, ale bol by býval bezpredmetný, pretože sme zamietli návrh 245. ...247 a 48 spolu, kto je za? Proti zamietnuté. Hm, ďalej nasleduje Želáte si to overiť? Dobre, takže skontrolujeme si tieto dva návrhy. Hlasujte, prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej nasleduje návrh 249, 250, 251 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté Návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti? Il voto... všetci, prosím. Konec hlasovania. Je schválené. Ďalej nasleduje návrh 253. Kto je za? proti, zdržali sa schválené 254, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté 255, kto je za, proti, zdržali sa, overíme, nech sa páči, hlasujte. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Koniec hlasovania. Schválené. 256. Kolegyne Somer, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 257, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 258, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 260. 259. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 260. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 261. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 262. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 263. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 264. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňte návrh 265. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 267. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 281. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 282. Za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 283, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 284, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 285, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 286. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 287. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 288. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 289. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrh 296 a 297, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh. Tento odpadáva. 299 kolegyne Gardíny. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh. 18 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci. Spravedlňujem sa. Pozmeňujúci návrh 308 kolegu Dormana, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 310, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 313. Kto je za? 313. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 314. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 316. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 321. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 323. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 324. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 325. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 326. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 328. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 330. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 302, 332. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 331. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 333. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si to. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 334. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 372 eh, kolegu Dormana. 373, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 365 predloženom pánom Dormanom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz musíme hlasovať o kompromisnom návrhu 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme o návrhu 373 kolegyňa Auken. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 385 kolegyne Gardiny. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme o 392 kolega Dormana. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 393. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. ...396, kolegyne Gardiny, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 401 kolegu Dormana. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 402. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme spolu o pozmenujúci návrh 406 a 407. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 409. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 411. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 412. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 409. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 50. Teraz hlasujeme však o kompromise 1. Kto je za kompromisný návrh 1? Kto je proti? Schválené. Kto sa zdržal? Schválené. Dobre, skontrolujeme to. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz hlasujeme o pozmeniacom návrhu 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. si návrh 57. Kto je... Ospravedlňujem sa. si návrh 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. si návrh 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Bezmenujúci návrh 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 62. Kompatibilný e, s dodatkom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz e, budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrh, návrhoch 4 a 79, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 80. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Pozmeňujúci návrh 6. Pozmeňujúci návrh 6 spravodajcu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Pozmeňujúci návrh 90. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené pozmeňujúce návrh 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 94. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 99. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. a hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Votiamo adesso... Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 109, pretože 107 a 108 boli zamiatutné, aj napriek tomu, že kompromis nebol prijatý. Čiže hlasujeme o 109, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 111, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Schválené. Pozmeňujúci návrh. Sto dvanásť. Hlasujeme pozmenujúci návrh 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 116. V 116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 118. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnuté. si návrh 119, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 120, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, eh, schválené. Pozmenujúci návrh musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 126, pretože všetky predchádzajúce odpadávajú. 126, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz o pozmeňujúcom návrhu 128, 129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 130. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 131. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 133. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 132. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 134. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Zdá sa, že sme skončili a O celom dokumente budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem spravodajkyni a teraz prejdeme na stanovisko Ko, kolegu Patričelliho. Allora, colleghi. Takže kolegovia, budeme teraz hlasovať o e, stanovisku kolegu Patričeliho. o postupoch, ktoré sa týkajú vypočutí komisárov. Začneme i hneď s hlasovaním o pozmeňovacom návrhu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je proti? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozme, pozmenujúci návrh 7 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. K druhej časti, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz bu- budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozme- pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? EPP. Zdá sa, že VPP nie je nikto. Opakujem. Pozmeňujúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Jedným hlasom. Pozmenujúci návrh 26 s ústnym pozmenujúcim návrhom zo strany SND. Áno, ďakujem, pán predseda. Toto ústny pozmeňovací návrh, návrh nahrádza a always be guaranteed by have a zdôrazňuje, že poslanci parlamentu by mali mať možnosť e, vyčerpávajúcej odpovede zo strany komisárov. Sú nejaké námietky voči ústne podanému pozmeňujúcemu návrhu? Nie sú námietky, takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 26 spolu s ústnym pozmeňovákom. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 27, kto je za,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 skontrolujeme. Zdá sa, že je to zamietnuté, ale tak skontrolujme si to. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Kompromisný návrh 3. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budeme hlasovať o stanovisku v znení úprav. Otváram hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené jednohlamyselne. Gratulujem kolegovi Patričelovi. Dáme si teraz prestávku na dve minúty, takže všetci tí, ktorí chcú odísť z miestnosti, eh, tak môžu urobiť a potom budeme pokračovať. Dear colleagues, Vážení kolegovia, myslím si, že je najvyšší čas, aby sme mohli pokračovať v našej schôdzi. Dnes sme mali veľmi dlhé hlasovanie. Ukončili sme to a to znamená, že môžeme sa e, zase vrátiť k činnosti nášho výboru. Najprv bod 14 Ide o stanovisko pre e, výbor e, Jury ohľadom výročnej správy o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov Európskej únie. A okamžite odovzdávam slovo pani spravodajkyni, pani Guteland a potom e, e začneme prvé kolo e, pripomienok. E, Najprv vystúpia nevyspravodajcovie v mene e, jednotlivých politických skupín. Chcel by som tiež e, privítať tu študentov e, z Palermskej univerzity a môjho kolegu profesora Armao, ktorí dnes prišli do nášho parlamentu a sa zúčastňujú na činnosti tohto výboru. A teraz, pani Gutoland, vaše stanovisko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, samozrejme, nie je to jednoduché okamžite e, pristúpiť e, k tejto téme po tak dlhom hlasovaní. Som však rada, že niektorí kolegovia sa predsa len zdržali. Je to stanovisko určené pre výbor Júri, ako už povedal pán predseda. Ide o uplatňovanie legislatívy Európskej únie. Myslím si, že je dôležité diskutovať o tom aj v našom výbore. Deň čo deň v parlamente Robíme maximum preto, aby sme zmenili e, politiku v oblasti životného prostredia, aby sme pripravili príslušnú legislatívu. Ale čo sa deje neskôr? Častokrát e, takáto úprava sa neuplatňuje a to zapadá do ďalších problémov, o ktorých treba hm, častejšie diskutovať. Jeden e, z problémov spočíva v tom, že členské štáty častokrát e, neskoro transponujú legislatívu do vnútroštátnej legislatívy. Potom e, sú tu stiažnosti zo strany jednotlivcov alebo podnikovej sféry, ktoré musia riešiť komisie. Takisto komisia samostatne vykonáva určité kontroly Mm, okrem toho e, je tu postup, e, keď e, komisia volá členské štáty mm, na zodpovednosť, začína súdne konanie. Takisto vyvstávajú otázky, či táto legislatíva je vôbec vhodná. Vo svojom stanovisku sa sústredím na určité hľadiska legislatívy únie, ktoré majú osobitný význam pre výbor ENVY. Zabezpečenie e, lepšieho uplatnenia e, legislatívy je prioritou 7. E, akčného environmentálneho programu. Napriek tomu členské štáty nevždy dostatočne zodpovedne pristupujú k uplatňovaniu legislatívy únie v oblasti životného prostredia a zdravia. Častokrát sa neuplatňuje táto legislatíva, alebo uplatňuje sa nie práve 30. Prvá výročná správa o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov únie svedčí o tom, že väčšina prípadov e, konania, ktorá e, zahájala komisia v súvislosti e, s neskorej transponovaním 168 prípadov sa týkajú životného prostredia, 58 sa týka zdravotníctva a spotrebiteľov a sú tu jednoznačné príklady toho, keď oni korená implementácia smernice o priemyselných emisiách sa neskoro uplatňuje v členských štátoch. V roku 2013 najväčší počet e, e, konaní v súvislosti s porušením legislatívy sa týkal e, životného prostredia. Či už ide o nové konanie alebo staré spolu 100, celkového počtu 103 konaní väčšina sa týkala životného prostredia. Vo svojom stanovisku Vyzývam komisiu, aby e, uplatňovala formálny postup e, v prípade takého dokonania aj e, v súvislosti s neformálnymi dohodami. Otázka implementácia a transponovania v žiadnom prípade nesmie znamenať zníženie našich ambícií v oblasti environmentálnej alebo zdravotníckej politiky. Eh, okrem toho, eh, komisia eh, potrebuje príliš veľa času na riešenie stiažnosti občania a jednotlivé organizácie by mali očakovať rýchlejšie vybavovanie svojich stiažností. Toto všetko podľa mňa svedčí o tom, že komisia musí mať určitý manevrovací priestor, aby stanovil svoje priority, napríklad vo vzťahu k strategickým otázkam Samozrejme, že komisia má e, iba obmedzený objem zdrojov a preto musí konať strategicky. Pokiaľ e, hovoríme o zjednodušenej legislatívy v rámci programu REFIT, E, podrobne sa venujem tomu e, vo viacerých návrhoch. Nemáme e, však pripustiť, aby RIFID bola len výhovorkou na zníženie našich ambícií v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti potravín. Hovorím taktiež o otázky gold plating, na čo sa vyhovára komisia v prípade prebytočnej e, legislatívy. Potrebujeme mať nové definície. Samozrejme je dobré kritizovať e, prílišnú e, reguláciu. Na druhej strane Európska únia má právo E, e, uplatňovať prísnejšie pravidla v prípade, e, že vo všeobecnosti platí jemnejšia úprava. Teším sa na stanoviska členov a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť správnu rovnováhu, pokiaľ ide o uplatnenie environmentálnej legislatívy. Ďakujem pekne a teraz mene EPP. Pán Van den Kenlein. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať pani spravodajkyni eh, ohľadom eh, návrhu v súvislosti s 30. a 31. výročnou správou o monitorovaní uplatňovania právnych predpisov únie. Ako zistujeme, eh, v týchto správach členské štáty majú veľké meškanie a samozrejme ani Belgisko nepatrí medzi špičkové štáty v tomto smere rozhodnutie pripraviť e, stanovisko výboru pre životné prostredie e, vysiela dôležitý signál. Plánujeme predložiť e, v mene našej skupiny viaceré pozmeňujúce návrhy. Spomeniem tri hlavné oblasti Predovšetkým ide o kontrolu uplatňovania európskej legislatívy. Dúfame, že komisia e, e, v rámci nového pilotného projektu, ktorý práve rozbehla, bude e, vedieť zabezpečiť úžšiu spoluprácu s národnými, regionálnymi a miestnymi samozprávami, s národnými orgánmi, regionálnymi a miestnymi samozprávami. Okrem toho, legislatíva musí byť jednoduchá v používaní a preto voláme, aby komisia bola transparentná, aby e, spolupracovala so všetkými zainteresovanými. To znamená, že takáto legislatíva musí byť e, praktickejšia a splňať požiadavky všetkých občanov. Po tretie, domnievam sa, že je veľmi dôležité posúdiť environmentálnu eh, legislatívu. Eh, veľmi mi záleží na uplatnení princípu subsidiarity. Okrem toho treba pochopiť, že hospodárska eh, prosperita závisí od jednotného trhu a harmonizovanej úpravy. To znamená, že musíme pozorne sledovať pravidla, ktoré uplatňujú členské štáty. Budem pripravovať pozmeňujúce návrhy. Ďakujem ešte raz pani spravodajkyni a teším sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mení e e CR, pán Dorman. Ďakujem pekne. Komisia mm, mm, musí mať e, možnosť dohľadu v prípade, keď členské štáty neuplatňujú náležitým spôsobom legislatívu. Je to jedným zo základov európskej legislatívy. A e, vychádzame z toho, že e, v Únii platí e, princíp právneho štátu. Je tu aj značný problém, pretože komisia nemá buď zásady alebo zdroje, aby dokázala identifikovať a vyriešiť všetky nedostatky z hľadiska uplatňovania legislatívy. Komisia musí urobiť dodržovanie legislatívy únie svojou prioritou musí konať v spolupráci s e, Európskym parlamentom, ktorý je povinný e, e, volať komisiu na zodpovednosť. A treba zistiť včasné uplatnenie legislatívy. Mimo vládne organizácie a podniky sa stiažujú na neuplatnenie legislatívy únie na národnej úrovni. Komisia na druhej strane musí zabezpečiť e, transparentnosť pri e, e, konaniach voči členským štátom a pritom informovať občanov o vybavení ich stiažností. Komisia musí včas prešetrovať stiažnosti v súvislosti so životným prostredím a verejným zdravím a treba zabezpečiť jednoznačné uplatnenie legislatívy na prospech e, práv občanov a e, spoločenskej súdržnosti. E, zároveň treba rešpektovať princíp subsidiarity a primeranosti aj na regionálnej úrovni. Občania, jednotlivé organizácie očakávajú od nás E, predvydateľné pravidlá. A nechcú, aby dochádzala k e, narušeniu hospodárskej súťaže. Komisia si musí byť vedomá e, všetkých prekážok, s ktorými sa stretávajú občania, musí trvať na jednoznačných rozhodnutiach súdov, aj v prípade konania medzinárodných súdov. Pokiaľ ide o najväčšie problémy, e, e, ktorým e, čelia jednotlivé členské štáty, týkajú sa uplatnenia legislatívy Európskej únie. To môže spôsobovať aj problémy z hľadiska koordinácie jednotlivých úsilí. Okrem toho vlády prichádzajú a odchádzajú to eh, stiažuje spoluprácu eh, eh, medzi správnymi orgánmi štátu, spôsobuje prieťahy pri efektívnom uplatnení legislatívy únie. Komisia môže a mala by urobiť viac pri zabezpečovaní uplatňovania smerníc a e, urobiť maximum na to, aby sa e, zákony e, vykonovali aj vo vzťahu k prieťahom. Komisia by mala poskytovať informácie prostredníctvom sprístupnenia databázy, ktorá bude jednoduchá v používaní a táto teda databáza by mala poskytovať údaje o, nie, o tom, ako členské štáty neuplatňujú e, normatívne akty Európskej únie. Ďakujeme. pekne. Teraz v mene GUE pani Konečná. Ďakujem a ja by som chcela poďakovať kolegyni za to, že sa venovala tejto téme. Je to nepochybne veľmi dôležitá téma Avšak na úvod chcem uviezť, že podľa mňa Európska komisia nástrojom pre dobrú správu Európskej únie a nie vládou EÚ, aj keď by možno v mnohých prípadoch rada bola vládou. Avšak ak v nejakej oblasti dôjde v nadmerným problémom s uplatňovaním európskeho práva, mali, mali by sme si položiť otázku, či tu nejde o systémovú chybu v množstve či kvalite legislatívnych návrhov ktoré presadila Európska komisia a taktiež v chaose, ktorý potom vzniká v členských štátoch. Toto uznesenie je formulované tak, ako keby Európska komisia nemala povinnosť hodnotiť svoju prácu z pohľadu spätnej väzby od členských štátov. A všetko, čo sa týka uplatňovania alebo neuplatňovania jednotlivých aktov v praxi, sa vníma len v tej súvislosti, že e, sa dopustili chyby členské štáty. Podľa mňa to tak nie je a myslím si, že musíme jasne uviezť, že Európska komisia robí chyby a že ak chceme, aby uplatňovanie európskeho práva sa zlepšilo, tak aj Európska komisia si bude musieť napraviť svoje chyby. Mám na mysli najmä to, že veľmi často e, dochádza k rozporom v súvislosti s interpretáciou smerníc, ktoré tu vypracúvame. A ja som pôsobila 12 rokov ako poslankyňa Národného parlamentu a musím povedať, že to, čo e, niekedy prichádzalo Európskej komisie, bolo naozaj natoľko nezrozumiteľné a nekladovo zlé, že sme si nevedeli s tým poradiť. E, napriek tomu, že sme chceli komisii vyhovieť, nevedeli sme, na základe čoho sa máme správne rozhodnúť. Ďalej, a na to chcem upozorniť, je to úplne odlišný meter, ktorý uplatňuje komisia na členské štáty. Jednoducho dochádza k tomu, že to, čo je priateľné v jednej členskej krajine, nie je priateľné v inej. Sú tu rozdiely medzi veľkými a malými členskými štátmi, sú tu rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi a komisia k ním rozdielne pristupuje v rámci implementácie. Okrem toho by sme podľa môjho názoru sa mali zaoberať v tomto texte aj tým, že komisia nadmerne e, neužíva inštitút e, kondicionality ex ante, teda plnenie predbežných podmienok a, a to nie je len o to, že samotný tento inštitút je problematický, podľa mňa Európska komisia ho zneužíva, príliš často ho využíva a to najmä voči menším a chudobným členským štátom EÚ. Hrozí im pozastavenie čerpania európskych fondov. Aj keď eh, možno by členské štáty na úrovni súdneho dvora tieto spory vyhrali, nemajú odvahu pustiť sa do toho, pretože sú závislé od európskych fondov a nie je politicky možné, aby akýmkoľvek spôsobom dokázali akceptovať takéto zastavenie. Teda veľmi často pristupujú na vlastný výklad jednotlivých úradníkov komisie bez toho, aby mali šancu vôbec sa obrátiť na súdny dvor, pretože sú pod vplyvom toho, že prídu o európske fondy. A ešte posledná vec. Komisia by sa mala venovať e, najmä smerniciam a článkom smerníc, ktoré sa týkajú priamo ďalších členských štátov ako príklad môžem uvieť napríklad ovzdušie, tam totiž e, nepoznáme hranice. Mali by sme požadovať e, plnenie e, tých smerníc, ktoré sú schválené v tých členských štátoch, kde ak sa niečo neimplementuje v členskom štáte, potom na inom členskom štáte sa to negatívne prejavuje, prejavuje sa to na úrovni verejného zdravia a je zvláštne, že to nikto nerieši. Všetci nad tým mávame rukou, možno preto, že opäť ide o väčší štát na okolo menšieho štátu, ale ak porušovanie smerníc môže zámerne spôsobiť poškodzovanie zdravia obyvateľov iného štátu. Mali by sme to prednostne riešiť a komisia by to tiež mala prednostne riešiť. A tam tú snahu tiež nevidím. Teda ja predložím niekoľko pozmeňacích návrhov v tomto duchu. Naozaj si nemyslím, že tu ide len o členské štáty, aj keď netvrdím, že by sme nemali uplatňovať toho viac. Ale zamyslíme sa nad tým zdravým rozumom a neobvinujme len tie členské štáty, pretože Tie sa naozaj veľmi často snažia, ale v niektorých prípadoch chovanie komisie alebo niektorých členov komisie, zástupcov DG je nepriateľné. A myslím, že my ako jediný volený orgán Európskej únie by sme toto rozhodne akceptovať nemali. Ďakujem. Thank you very much. And now for... Ďakujeme pekne. Teraz v mene EFDD, pán Pedičiny. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem aj spravodajkyni za jej prácu. Myslím si, že európsky občania by mali poznať veľmi transparentným eh, spôsobom, a to napríklad eh, prostredníctvom internetu, aké normy sa na, na nich vzťahujú, avšak aj aké normy na národnej úrovni sa na nich e, vzťahujú a samozrejme e, štát by mal potom zodpovednosť ich e, aktualizovať. E, tento pilotný návrh funguje veľmi dobre. Avšak problém je, že častokrát občania nemajú prístup k dokumentom, ktoré komisia predkladá jednotlivým členským štátom, čo by umožnilo občanom brániť svoje regionálne záujmy a samozrejme vystavilo by komisiu aj niektorým kritickým poznámkam zo strany e, občanov veľmi zrozumiteľne. E, v neposlednom rade, pokiaľ členské štáty nevedia, čo sa deje, tak je to veľmi nepríjemné. Myslím si, že by sme mohli zaviesť e, akúsi pokutu voči členskému štátu, pokiaľ sa nebude plniť tieto povinnosti. A predovšetkým takých e, nesprávnych postupov, ktoré môžu poškodovať e, životné prostredie. Myslím si, že podľa nás je toto systém, ktorý musí byť stoj čo stoj zmenený. Ďakujem pekne. Teraz komisia. A v jej mene vystúpi pán Van Kempis. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za to, že ste to zaradili na program schôdzu vášho výboru. Poprvýkrát sa táto oblasť prejednáva a komisia sa teší, že uplatňovanie novej legislatívy je niečo, čomu sa venujú vaši poslanci. Uplatňovanie naozaj je kľúčové, najmä v oblasti legislatívy eh, E, životného prostredia. Tá legislatíva je totiž veľmi vysoko na zozname zle uplatňovanej legislatívy. Aj po výročnej správe za rok 2014, ktorú onedlho predložíme, sa to rozhodne objaví po tom, čo sa to objavilo už v predchádzajúcich rokoch. Uplatňovanie je súčasťou balíčka o lepšej správe a je to jeden z hlavných eh, pilierov činnosti tejto komisie. Lepšia správa vecí verejných eh, sa zameriava na to, ako legislatíva sa vypracúva, ako sa uplatňuje v praxi v členských štátoch, ako sa vyhodnocuje a môže priniesť aj novú revíziu už existujúcej legislatívy teda refit. Chcem upozorniť, že tu nejde o dereguláciu, nejde tu o znižovanie štandardov. Tak ako povedala spravodajkyňa, veľmi správne ide tu o preskúmanie toho, či e, legislatíva je ešte stále aktuálna. Toto je dôležité v oblasti životného prostredia, e, pretože je to obrovské množstvo ustanovení, ktoré sa musia uplatňovať správnym spôsobom a je preto rozumné preskúmať, či to v praxi funguje a potom dospieť k záverom na základe veľmi podrobnej analýzy. Chcem ešte spomenúť e, otázku transparentnosti. Na tej vám totiž veľmi záleží, najmä v oblasti legislatívy životného prostredia a súvislosti s mimovládkami. A už máme stanovené 13 rokov pravidlá rámca toho, ako komunikovať e, s e, predkateľmi stiažnosti. Oni presne vedia, ako komisia príjma rozhodnutia, vedia, ako sa e, po svojej jednotlivé fázy. My presne vysvetľujeme, prečo sme ktoré rozhodnutie prijali. A taktiež predkladateľovi stiažnosti dávame 4 týždne na to, aby zareagoval a potom tento prípad uzavrieme. Nerobíme to teda za zatvorenými dverami, tajnosti komunikujeme a dodržiavame stanovený časový rámec, ktorý je stanovený. To sa možno nevždy darí dodržiavať v prípade zložitejších prípadov, keď sa eh, opätovne musí komunikovať s predkladateľom žiadosti a členským štátom. Spomenul sa tu aj štrukturovaný dialog s členskými štátmi. Aj to sa drží veľmi prísnych pravidiel, ktoré nám umožňujú dospieť k rýchlým riešeniam a ak členský štát e, nedodrží pravidlá, potom môžeme pristúpiť k ďalšej fáze a síce formálne konanie v prípade porušenia. Chcem ešte spomenúť, že v tomto balíku lepšie správe veci verejných eh, postupy v veci porušenia zrovny. jednou z možností. Sú tu aj rôzne iné alternatívy, nástroje ako napríklad eh, implementačné siete, kde vyzývame členské štáty, aby preskúmali, ako najlepšie uplatňovať eh, legislatívu EÚ v praxi. Je tam aj istý priestor a potom komisia poskytuje poradenstvo v oblasti uplatňovania a interpretácie. A toto je rovnako dôležité ako len e, prejednávanie prípadu na e, súde, pretože to samo o sebe nie je cieľom, je to len jedným z viacerých nástrojov, ktoré komisia má k dispozícii v rámci balíka o lepšej správe verejnej. Ďakujem. Giving... Ďakujeme. Ešte predtým, ako dám slovo opäť spravodajky, v krátkosti sa vyjadrím tomu, čo povedala komisia. Jasne sa ukazuje, že budeme hovoriť o lepšej regulácii, ale aj o menšom množstve legislatívy v budúcnosti. Takýto je totiž program komisie a potom si jasne ukáže, že budeme mať viac času diskutovať s komisiou o tom, ako by komisia chcela, aby sa niektoré legislatívy uplatňovali v praxi, teda aj v najbližšom období budeme e, častejšie žiadať komisiu, aby prišla, aby nám vysvetlila, ako e, zvažuje, e, že by sa mala daná legislatíva uplatňovať v praxi. No a na záver teda dávam slovo ešte spravodajkyni pani Gutland. Ďakujem. Chcem sa poďakovať komisii a aj kolegom za túto diskusiu. Myslím, že to bolo veľmi užitočné vypočuť si e, vaše názory. Všimla som si, že e, spoločným menovateľom je ochota a vôľa riešiť problémy v oblasti zdravia a životného prostredia. je dôležité, aby náš výbor naozaj veril, že ak sa príjme rozhodnutie, ak sme vynaložili všetko to úsilie spolu s občanmi v našich krajinách, že táto legislatíva musí e, potom fungovať v praxi. Musí sa presadiť. Ja som veľmi rada, že aj kolegovia na toto poukázali. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, veľmi ma teší, že je tu mm, istý náznak, e, akým smerom sa budú uberať. Napríklad EPP priblížili svoje smerovanie, pokúsim sa to zohľadniť, ale zároveň musím zdôrazniť eh, význam toho, čo som eh, v stanovisku uviedla. Otázka rozširovanie refitu, zjednodušovanie pravidel a predsa fenomén gold lettingu, teda prisudzovanie zlých vecí v Bruselu. Myslím, že by sme e, sa mali sústredovať na otázky životného prostredia. Nezamiešajme Nezamieňajme si totiž snahu o zjednodušovanie legislatívy, znižovanie miery byrokracie, e, s znižovaním štandardov, e, znižovaním miery ochrany e, zdravia a spotrebiteľa. Myslím, že my sa musíme držať našich zásad, pretože toto je posolstvom tohto výboru. Ďakujem teda ešte raz kolegom za diskusiu. Dúfam, že naďalej budeme dobre spolupracovať s kolegami. Ďakujeme. Teraz ešte pripomenieme, aký je časový harmonogram. Lehota na pozmeňovacie návrhy eh, vyprší 19. mája. Ďalej hlasovanie vo výbore NV prebehne 16. a 17. júna a potom v júli vo výbore Jury sa bude hlasovať a v septembri potom v pléne. Teraz prejdeme k bodu 15, e, ktorý je posledným bodom na našom dnešnom programe. Ide o námietku podľa článku 106, konkrétne odstránenie určitých aromatických látok zo zoznamu únie. Spravodajkyňami sú pani Zomer a pani Gardini. Dávam slovo eh, Elizabete Gardini, aby nám priblížila dôvody tejto námietky. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, hovorím aj v mene mojej kolegyne pani Renate Zomer, ktorá sa dnes nemôže našeho zasadnutia zúčastniť a pracuje na iných veciach a je tu, aby podporila eh, túto námiatku, eh, ktorú pevne veríme, pretože ako iste viete, komisia navrhuje odstrániť 5 aromatických látok zo e, zoznamu schválených aromatických látok Európskej únie. Hovoríme o 5 e, zložkách, ktoré sa používajú vo viac ako 2000 formuláciách e, ochucovadiel. Eh, a zdá sa mi, že je veľmi dôležité počiarknúť, že toto rozhodnutie nie je absolútne motivované akýmkoľvek rizikom, ktoré by bolo spojené so zdravím. Komisia eh, odôvodňuje svoje rozhodnutie aj tým, že poukazuje na to, že odstránenie týchto eh, príchutí nemá nič spoločné mm, so zdravím, ale iba e, e, s technickým postupom. E, tieto prísady a príchute sa vyskytujú na trhu už od 70. rokov minulého storočia a boli veľakrát predmetom hodnotenia ako aj združením odborníkov zo strany Svetovej zdravotníckej org- organizácie, ako aj Medzinárodnej organizácie pre potraviny a pôdohospodárstvo. Naša výhrada sa preto týka proporčnosti a snahu o lepšiu reguláciu, ktorú ste spomínali aj vy, pán predseda, pri inom programe dnešného dňa a odvolávajúc sa tak na platné nariadenia Európskej únie. Musíme povedať, že tu pri týchto 5 látok sa stali osudným to, e, že e, pre nich jednoducho vypršal e, dátum v druhom kroku. A musíme povedať, že tu existuje ďalšie e, veľké množstvo látok, respektíve e, príchutí, e, ktoré boli zachované na tomto zozname a ktoré formulovala aj potravinársky priemysel čo najširším spôsobom. Myslím si, že našou snahou nie je iba to, aby sme kontrolovali prácu Európskej komisie, ale naozaj poukázali na významný princíp a súčasťou našeho fungovania, a to je systém proporčnosti. Myslím si, že toto treba zdôrazniť, pretože myslím si, že stojíme pred eh, výkladom, ktorý je príliš rigorózny súčasných platných noriem a myslím si, že týmto komplokujeme e, život jednak celému odvetviu, ale aj pracovníkom v danom odvetví e, bez akéhokoľvek e, dôvodu. Zdá sa nám neprimerané penalizovať takýmto spôsobom týchto 5 zložiek a samozrejme vieme, že odvetvie, ktoré sa zaoberá vý, e, výrobou aromatických látok, respektíve prísad, e, sa skladá predovšetkým z malých a stredných podnikov, e, na ktorom existuje obrovská konkurencia. Takže myslím si, že na základe princípe, princípu lepšej regulácie a aby sme zachovali konkurencieschopnosť našich podnikov, a v konečnom dôsledku týmto spôsobom možno zachováme, alebo možno aj dokonca vytvoríme nové pracovné miesta. Takže musíme si položiť otázky e, vzhľadom na to, že potrebné údaje boli odovzdané na Európsku komisiu, na generálne riaditeľstvo Sanko. Žiadame, aby komisia znovu zvážila e, svoj postup, e, kým vydá konečné rozhodnutie, ktoré by mohlo mať negatívne dopady. Naozaj si myslím, že v kontexte e, tejto e, naozaj krehkej rovnováhy a zdá sa mi, že by bolo aj prirodzené prijať takúto stratégiu, ktorá Európska komisia už dlhodobo podporuje, aby sme takýmto spôsobom nezabraňovali vytváraniu nových pracovných miest alebo neničili tie, ktoré existujú. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dám e, slovo pani Pelier. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, pani Gardini už správne poznamenala, že sa jedná e, o prírodne identické aromatické látky a k tomu samozrejme pýta že tá lehota nebola preťahnutá o jeden či dva roky, ale o, e, o jeden alebo dva mesiace, ale o celý rok. Je to samozrejme hovorí, že toto je byrokratický technický argument zo strany e, komisie a e, snaží sa počiarkovať better regulation. Ale mňa zaujíma viacej iný aspekt ako tento byrokraticko-technický aspekt. Zaujíma ma predovšetkým to, e, čo bolo takisto zohľadnené, a síce, že nasadenie týchto piatich aromatických e, e, látok môže mať genotoxické účinky. A to je práve dôvod, prečo by mohla existovať obava o zdravie populácie a potravinársky priemysel teraz hovorí, a to ste spomínali tiež, že už sú dlhý čas na trhu, už takmer 40 rokov, alebo dokonca vyše 40 rokov a, e, a VHO a FAO vyhodnotila tieto prísady ako neškodné. A práve týchto 5 látok ale bolo vyhodnotených, že môžu mať genotoxické účinky. A Eh, argumentuje tým práve Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Takže mm, komisia takisto hovorí, že VHO a FAO takisto poukazujú na možné genotoxické účinky a zdieľajú tieto výhrady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Nerozumiem eh, teda, že prečo sa neriadíme ich radami a chcela by som počuť, či naozaj tieto látky majú genotoxické účinky alebo nie. Ďakujem veľmi pekne. Have you something to say? A máte niečo, čo by ste dodali? Ja by som, môj úmysel bol dať slovo Európskej komisie a, a zda väčšina našich otázok môže byť zodpovedaná komisiou ešte predtým, než ich nastolíme. Ja by som chcel počuť, e, prečo komisia prijala toto rozhodnutie. Takže možno by bolo dobre vypočuť si komisiu. Keď namietame niečo, rovnako ako pri predchádzajúcej e, príležitosti, e, prednesieme naše námietky predtým, než dáme slovo e, komisii. Ale samozrejme môžeme požiadať e, komisiu, aby odpovedala na výhrady, ktoré predostreli kolegyne a potom samozrejme sa môžem ešte vrátiť k vašim otázkam a dal by som E, slovo pánovi Ferstráteriovi, e, ktorý je zástupcom komisie a takisto aj riaditeľom oddelenia, ktorý môže odpovedať e, na výhrady našich kolegyň, pani Zomer a pani Gardíny. A samozrejme potom si môžeme nájsť aj otázky, ktoré budú pochádzať od iných poslancov. Nech sa páči, komisia má slovo. Ďakujem, pán predseda, myslím si, že už e, bolo poukázané a od niektorých iných rečníkov a určitým spôsobom podložiť naše rozhodnutie odstrániť 5 týchto látok zo zoznamu autorizovaných e, prísad e, v Európskej únie. Unijný zoznam bol naplánovaný v roku 2000 po 5-ročnom vyhodnocovacom programe, to sa eh, hovorilo eh, v nariadení z roku 1996, eh, nariadenie 3034, ktorá sa týka prísad schválené radou a parlamentom, pozmenili túto lehotu na vytvorenie unijného zoznamu na 31. december 2010 Dovtedy sme mali iba tzv. register e, ochucovacích látok. To znamená, že zoznam Európskej únie e, ochucovateľ bol v konečnom dôsledku vytvorený v roku 2012 a obsahuje asi 2500 ochucovacích látok. E, medzi nimi a považovali sme za vhodné zaradiť 411 látok, pre ktoré posúdenie e, rizika ešte nebolo finalizované a pre ktoré sme žiadali ešte dodatočné e, vedecké dáta do konkrétneho dátumu, e, ktorý stanovil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ktorý mal umožniť manevrovací priestor. A v nariadení bolo jasne spomenuté, že toto je práve podmienka, že táto informácia musí byť poskytnutá do danej lehoty a pokiaľ táto informácia je poskytnutá do konca lehoty nebude, potom e, daná ochucovacia látka bude odstránená zo zoznamu Európskej únie. Takže, čo sa týka bezpečnosti, e, a bolo tu spomenuté, že toto je iba čisto byrokratické opatrenie, ale ja by som ho také nenazýval, pretože čo sa týka týchto látok EFSA mala určité výhrady, čo sa týka bezpečnosti týchto látok a to bol zároveň dôvod, e, prečo v roku 2011 e, boli na zoznam zaradené iba podmienečne, pretože sa vyžadovali ďalšie dodatočné informácie. Mali sme tu stanovených niekoľko lehôd a týchto 5 látok, ktoré momentálne posudzujeme, e, si stanovili za cieľ dodanie údajov ten poslednú lehotu, eh, ktorý bol 31. decembra roku 2013. Do roku 31. decembra 2013 sme stále nemali žiadne vedecké štúdie, eh, ktoré by dodali eh, prevádzkovia a výrobcovia v potravinárskom priemysle ehm, Niektoré data boli zaslané v novembri alebo januári eh, minulého roku, respektíve tohto roku. K jednej látke stále nemáme ešte dáta, avšak nariadenie hovorí, že po vypršaní lehoty sa môže podať nové podanie a nová prihláška o registráciu, aby týchto 5 látok mohlo eh, byť umiestných umiestnených späť na zoznam v rámci novej autorizačnej procedúry. Takže, ako som už povedal, pre jednu z týchto látok e, nie sú dáta zaslané, pre ostatné štyri štúdie boli zaslané, ale rok po vypršaní lehoty. Takisto som zdôraznil, že komisia začala proces odstránenia týchto látok zo zoznamu eh, v marci roku 2014 a najprv sme túto záležitosť eh, prediskutovali s členskými štátmi v pracovných eh, skupinách, potom sme finalizovali návrh, zaslali sme ho SPS v rámci dohody SPS na 14-dňové pripomienkovacie obdobie. Potom to bolo zaslané na Medzinárodnú obchodnú organizáciu, ktorá potvrdila príjem. Samozrejme, obdržali sme určité výhrady, ktoré sa týkajú deformácie trhu, ktoré sa týkajú týchto piatich eh, látok a ktoré žiadali ďalšie dodatočné 9-mesačné prechodné obdobie tak, aby e, potraviny, ktoré obsahujú tieto látky, mohli byť umiestňované na trh ešte 9 mesiacov po vypršaní tejto lehoty. A e, zdalo sa, e, že to bolo dostatočné aj pre potravinárskych výrobcov, aby preformulovali svoje receptúry. Čo sa týka vedeckých údajov, tie nie sú byrokratické. Tie sme si vyžiadali, pretože sme mali obavy o zdravotné dopady, aby sme zachovali vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a zabezpečili to, aby sa nezhoršilo toto zdravie neochotou e, výrobcov zaslať požadované údaje. Tieto štúdie boli teda už zaslané, avšak nie je isté, do akej miery budú schopné odstrániť obavy, e, ktoré sa v súčasnosti týkajú e, týchto látok a ktoré vyhodnocuje EFSA. Ako sme povedali, my ako komisia považujeme toto opatrenie za e, primerané, pretože tak účastníci tohto konania, ako aj výrobcovia mali dostatočný čas na to, aby dodali požadované údaje na čas, ale keďže tak neurobili, alebo už dávno mohli zaslať novú žiadosť o autorizáciu týchto látok v rámci nového procesu. To už mohli urobiť pred 4 alebo 5 e, mesiacmi, avšak neurobili ani to. Ďalším bodom je, že musíme zvážiť, že v roku 2012 sme stále ešte mali 411 látok, ktoré mali podobný e, problém a ku ktorým takisto mohli zaslať výrobcovia e, dodatočné štúdie. 406 tieto štúdie zaslali, k zvyšným 5 nie. Takže zdá sa, že e, potravinársky priemysel e, vyvinul úsilie zaslať potrebné štúdie a v súčasnosti neplánujeme stiahnutie týchto látok zo zoznamu, ku ktorým boli zaslané štúdie na čase, a myslíme si, že toto je práve diskriminačné voči tým, ktorí si splnili svoju povinnosť a zaslali tieto údaje a medzi tými, ktorí si tieto povinnosti nesplnili a ktoré jednoducho tieto údaje neposkytli a neposkytli ich na čas. A nemyslíme si, že toto je e, opatrenie primerané, ale je navyše aj nediskriminačné. poriadku? Ďakujem. Pana Auken. Ďakujem. Ja som za a podporujem odpoveď Európskej komisie. keď budeme hovoriť, že sa na niektorých nevzťahujú žiadne dátumy alebo žiadne trhové opatrenia a keď budeme stále používať dokola e, to zvučné slovo malé a stredné podniky a toto už dlho to, dlhodobo je to na trhu. DDT bolo na trhu e, veľmi e, dlho bolo dlho na trhu a naozaj malo veľké dopany. Takže naozaj oceňujem, že komisia berie e, európsku legislatívu vážne. E, ale nemali by sme používať toto zvláštne e, slovo better regulation, sa pretavilo jednoducho do výrazu no regulation, lebo takto vnímam ja, že taká snaha tu je. Myslím si, že parlament a rada by mala e, schvalovať takú legislatívu, ktorú potom bude dodržiavať. Takže pokiaľ e, priemysel e, si m, chcel urobiť svoju prácu, tak mal príležitosť na to si ju urobiť a to ma vždy hnevalo, keď som bola pred desiatimi rokmi zvolená do tohto e, parlamentu, po tom, čo som bola 20 rokov e, dánskeho e, parlamentu. A zdá sa, že všetci tu majú časť, všetko sa oneskoruje a na nič potom nie je čas. A to sa samozrejme nevzťahuje na vás, na vás predseda, pretože vy ste vždy na čas. Ale už sa viac toľkokrát stalo, že na čase nezáleží. Budeme pokračovať tak, ako sme na to zvyknutí. A ja by som naozaj ocenila, e, že máme e, túto záležitosť na stole. E, pretože mali by sme veci robiť správne. A ja naozaj ja nie som povolanou osobou, aby som povedala, že existujú naozaj bezpečnostné výhrady. Ale keď to hovorí EFSA, to naozaj uh, môže a pokrýva možnosti, ktoré máme my e, všetci. E, aká, aký malý musí byť malý podnik na to, aby ho niekto nebral vážne. Keď iba sme podniky požiadali, aby dodali určité údaje. Takže ďakujem veľmi pekne a myslím si, že si zachováme e, naozaj naozaj dobrý prístup e, ku e, komisii a nemyslíme si, že e, better regulation znamená žiadne nariadenie. Ďakujem, pán Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. Teraz hovorím v mene pána Friedricha Grisa, našho tieňového spravodajcu, ktorý tu dnes nemohol byť. Musím povedať, že mám problémy s týmto dokumentom a mám niekoľko dodatočných otázok, ktoré sa týkajú zástupcu komisie. Chápem teda správne, že existujú bezpečnostné rizika spojené s týmito piatimi látkami, ktoré nebudú pripustené na trh. A ak nie sú natoľko rizikové, ešte stále je tu niekoľkomesačné e, prechodné obdobie. To zdá sa byť dostatočne bezpečné, teda možno by ste nám mohli trošku lepšie vysvetliť, e, v čom spočívajú rizika a prečo tieto riziká sú dostatočne vysoké na to, aby sa nepovolili tieto látky e, na trhu v budúcnosti, ale teraz 9 e, mesiacov ešte na trhu môžu byť. To je prvá otázka, teda druhá otázka. Lehota uplynula v decembri 2013, teda bol dostatok času, aby výrobcovia týchto látok mohli poskytnúť potrebné informácie, štúdie. Chcem sa opýtať, prečo tak neurobili, či ide o veľmi malé podniky, ktoré nevedeli, nemohli, alebo z akýkoľvek iných dôvodov to neposkytli. A ešte posledná otázka. Spomenuli ste, že sa to prejednávalo eh, na pracovnej skupine rady. Chcem sa opýtať, či to znamená, že rada vyjadrila súhlas s tým, aby sa tieto látky už neobjavovali na trhu. Diskutovalo sa na rade v takomto duchu, prebehlo hlasovanie, bolo to jednomyselné rozhodnutie mm, držať sa smerovania komisie v tejto veci. Ďakujem pekne, pani Grostet. Potom, čo som si vypočula jednotlivé vysvetlenia je mi um, čoraz menej jasné, o čo tu vlastne ide. Trošku ma prekvapuje, že nesúhlasím s niektorými kolegami. Informácie, ktoré mám ja, sú také, že sú firmy, ktoré nie sú schopné poskytnúť všetky informácie v lehotách, ktoré boli stanovené, na rozdiel od vyjadrení niektorých kolegov v južnej Európe Je mnoho malých podnikov, ktoré sa venujú aromatickým prísadám a dochucovadlám. A tvrdiť, že sú väčšie ako sú, nie je správne. V mojej oblasti je mnoho skutočných malých podnikov v tomto sektore, teda ja sa chcem opýtať, či ak nám hovoria, že je tu látka, v prípade ktorej nie sú k dispozícii štúdie a v iných prípadoch sú štúdie, ale boli prezentované neskoro, ak som to správne pochopila, tak EFSA nevykonala svoje hodnotenie. Ak to teda naozaj tak je, mali by sme podľa mňa počkať, kým budeme mať všetky informácie k dispozícii, predtým ako rozhodneme. Pretože to rozhodnutie ekonomického charakteru môže mať e, obrovský dopad na malé a stredné podniky. Sú s tým e, podľa mňa dva problémy. Buď došlo k omeškaniu, toto sa dá vysvetliť, a ak áno, Ak chceme mať kvalitnejšiu legislatívu, musíme zohľadniť ťažkosti malých a stredných podnikov. Tu v Európskom parlamente už celé roky počúvam, že všetci hovoria, ako musíme pomáhať malým a stredným podnikom, ako ich musíme podporovať. Buď tu teda ide o omeškanie, potom by sme mali počkať na stanovisko agentúry EFSA, a ak sa EFSA vyjadrí, že po týchto štúdiách konkrétne dochudzovadlo je problémové hľadiska bezpečnosti, tak to bude jasné, ale v súčasnosti informácie takéhoto charakteru nemáme. Euh, euh, teda mali by sme počkať a netrestať nikoho. Vopred chcem podporiť kolegov a pani gardini, ktorá hovorila tiež podobnom duchu ako ja. Ja mám množstvo pochybností. Nemôžeme s takouto netransparentnosťou a na základe protichodných e, údajov zaujať stanovisko. Máme predsa e, navzájom si protirečiace informácie. Musíme teda zaujať vyvážené stanovisko čo najobjektívnejšieho charakteru a preto žiadam, aby sme získali o niečo viac času predtým, ako zaujmeme stanovisko a príjmeme rozhodnutie. Ďakujem pekne, pán Nilraj. Ďakujem. Nebudem to naťahovať, pretože Francois Grostet to už povedala podľa mňa to najzásadnejšie. Ale chcela by som upozorniť na negatívny dojem, ktorý vyvolávame takýmito diskusiami, ak totiž agentúra EFSA v týchto piatich eh, látkach eh, skonštatuje, že sú jedovaté, alebo ak nie sú, tak potom eh, sa k tomu postavíme. Snažím sa prenechať tam trochu väčší priestor. Ja chápem komisiu, pretože sa snažil len plniť si svoju povinnosť. Ďakujeme priebehu diskusie sme e, dostali viacero otázok na komisiu a preto dávam e, komisii slovo, aby mohla na ne reagovať. Ďakujem, pán predseda. A ja chcem zvorazniť, že lehota na predkladanie štúdií, tak ako stanovilo naredenie komisie 872 rovno 2012, bola stanovená po e, poradení s celým sektorom priemyslu, ktorý produkuje tieto dochúcovadlá. My sme teda stanovili rozličné lehoty aj po diskusiách s celým týmto sektorom, aby nám mohli poskytnúť potrebné štúdie. Chcem ešte zdôrazniť, že v roku 2012 bolo 411 látok na zozname v takej istej situácii, buď boli predmetom hodnotenia, alebo uh, sa muselo čakať na štúdie a iba v týchto piatich prípadoch e, štúdie k dispozícii neboli. Teda nejde tu o nepodloženú požiadavku. Požiadavka bola splnená a v prípade 406 iných látok iba v prípade týchto piatok nebola splnená. Týchto piatich. Počo som sa neviedol celkom jasne, my zatiaľ nemáme dostatočné dôkazy o tom, že je tu nedostatok rizika, teda teda nemáme dôkazy ani o tom, či sú rizikové, ale nemáme dôkazy ani o tom, či nie sú rizikové. Takže preto potrebujeme tie ďalšie podrobnejšie štúdie a potom po vyhodnotení rozhodneme, či tieto dochodzovadla sú e, rizikové a potom sa budú musieť stiahnuť, alebo potom EFSA bude môcť e, skonštatovať, že sú títo dôchodcovadla bezpečné. Teda zatiaľ, keď hovorím, že sú to isté obavy spojené bezpeč- bezpečnosťou, znamená to, že si nie sme istí, či sú alebo nie sú nebezpečné. Čo sa týka diskusí v stálom výbore, tam sa to prejednávalo. O hlasovaní sa hlasovalo, pardon, o tomto opatrení sa hlasovalo a 27 e, členských štátov bolo za, jeden členský štát sa zdržal. Zverejnili sme to aj na internetovej stránke a to z dôvodov proporčnosti v súvislosti s týmto opatrením, teda veľká väčšina členských štátov hlasovala za. A keďže ide o regulačné, e, teda opatrenie regulatívneho charakteru, rada na budúci týždeň rozhodne, či e, bude proti tomuto e, naredeniu, ako som už povedala, v súvislosti s diskrimináciou. Tieto štúdie už boli zverejnené v prípade iných látok iba v prípade týchto piatich e, e, sme nemali dostatočne podrobné informácie. Taktiež dôveryhodnosť e, celej Európskej únie je tu v hre. Keď povieme, že sme mali zoznam, a na ňom sú produkty, ktoré sú bezpečné a zároveň vidíme, že parlament spolu s radou stanovili postup, na základe ktorého niektoré výrobky môžu ostať na zozname a potom postupne na základe ktorého sa budú musieť stiahnuť zo zoznamu alebo na základe akých podmienok môžu byť povolené. Keď prebehlo prvé stretnutie e, s týmto sektorom, keď sme informovali, že lehota už vypršala a že štúdie neboli predložené, ich reakcia bola taká, že si nemysleli, že komisia bude pristupovať k lahotám e, tak e, seriózne, že ich bude brať natoľko vážne. No, isté, že sme ich e, brali vážne, pretože to bolo stanovené v legislatíve. Ide tu teda dôveryhodnosť, už sme teda vytvorili istý systém, bol dostatočný čas v rámci prechodných období, teda to ešte pochádza z roku 2000 zhruba mm, potom bola lehota do roku 2005 na e, rok 2010 sa to potom e, presunulo a v prípade 411 látok sme naplánovali prechodné obdobie, keď bolo možné predkladať štúdie a skôr alebo neskôr jednoducho muselo dôjsť k tomu, že sme to museli zastaviť. Boli tam dostatočné prechodné obdobia, boli sme dostatočne flexibilní a na to, aby sme zachovali dôvry celého systému, museli sme rozhodnúť, Keďže sa podmienky nesplnili, tieto výrobky sa musia stiahnuť zo zoznamu. Ale to, že budú stiahnuté, neznamená, že budú stiahnuté navždy. Celý tento sektor má vždy možnosť predložiť nové žiadosti a potom to sa preskúma a ak sa skonštatuje, že sú bezpečné, môžu byť opätovne povolené a opätovne sa môžu umiestniť na zozname. Je tu táto možnosť e, už niekoľko mesiacov, zatiaľ však neboli predložené žiadne nové žiadosti o povolenie. Teda prečo nemôžeme počkať, kým EFSA vyhodnotí tieto štúdie? Nuž, celý postup je jasný. Bolo to stanovené do 31. decembra 2012, kým sa mohli predkladať tieto štúdie a potom sa mali vyhodnocovať na základe predchádzajúceho postupu povoľovania od roku 2012 už máme nový postup povoľovania, spoločný postup povoľovania. Ten e, stanovuje nariadenie 1331 z roku 2008 a je potrebné dodržovať nové pravidlá žiadosti a hodnotenia EFSA. Teda, nedá sa teraz rok po vypršení lehoty povedať, že v prípade týchto látok sa bude uplatňovať nový systém pravidiel a v prípade iných, teda starý systém pravidel a v prípade iných nový. Na to, aby sa zachovala dôveryhodnosť celého systému a zároveň bezpečnosť výrobkov, ktoré sú na trhu, aby sme nepodkopali dôveryhodnosť samotných výrobkov, ktoré už sú um, povolené, ktoré sú bezpečné, je potrebné dodržiavať stanovené pravidlá. A ako som už povedal, bol dostatok prechodných období k dispozícii, pretože celé sa to začalo riešiť v roku 2000 a lehoty boli schválené e, spolu e, so v riemyslu a po porade s nimi. Uh, uh, Neviem, či Elizabeta by to chcela záverom e, nejako Mm, doplniť ako jedna z autorok, autoriek? Per... Aha, ďakujem, pán predseda. Cítim sa... Ja mm, samozrejme nepoznám túto konkrétnu firmu a nemala som príležitosť e, konfrontovať sa s nimi. Ale vzhľadom na to, že pochádzam z krajiny, kde malé a stredné podniky sú zastúpené predovšetkým veľkým množstvom mikropodnikov, e, žiadam Európsku komisiu, či sa nenachádzame e, v prípade, a kde hovoríme o prípade, kde naozaj mikropodnik e, má obrovské problémy orientovať sa v legislatíve, ktorá je od nej veľmi vzdialená, alebo podnikmi, ktoré nemajú ľudské kapacity prečítať si európsku legislatívu, povedzme v angličtine, alebo e, pochopiť realitu, s ktorou sa musia vyrovnávať. Ale myslím si, že našou úlohou, európskou úlohou je pomôcť tým, ktorí musia prejsť e, touto zmenou, predovšetkým malým e, podnikom, pre ktoré to môže predstaviť veľmi veľkú námahu. A musím povedať, že iba 5 e, látok z 2500 to znamená 99,99 ,99 periodického e, čísla, sa možno nachádzame nad nepochopením situácie. Takže ak vychádza mi to, že 4 z týchto 5 látok už majú k dispozícii štúdie, kde sa hovorí o výsledkoch a budú môcť tieto dáta byť posunuté na EFSA myslím si, ak sa naozaj posnažíme a prejsť k meritu veci, môžeme naozaj chrániť zdravie našich občanov a obyvateľov, ktoré nám najviac leží na srdci, ale samozrejme aj tie podniky, pre ktoré nemusí byť jednoduché zozbierať a zostaviť štúdiu pre konkrétnu látku. A to aj v prípade rizika, ktoré sa nemusí v budúcnosti e, potvrdiť. E, pretože ak sa považujú za bezpečné látky, ktoré, považujú, ktoré používajú nadnárodné Eh, inštitúcie, tak eh, predpokladám, že to sú naozaj látky, ktoré nepredstavujú žiadne eh, riziká. Takže chcela by som teda ešte opätovne vyzvať, aby sme sa dívali vecne na túto, na túto diskusiu. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz si myslím, že by sme mohli ukončiť našu diskusiu. Chcel by som iba pripomenúť, že hlasovať sa vo výbore bude 26. mája a v plene v júni v prípade, že sa schváli návrh uznesenia. E, v programe nemáme nič e, viac na dnes. Ukončíme túto schôdzu a s členmi výboru NV sa stretneme o 10. a o 9. E, máme schôdzu s koordinátormi. Ďakujem pekne a dovidenia zajtra.